Chcem teraz eh, privítať pána Calderu, predsedu dvora auditorov a hneď mu dám aj slovo, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, je mi veľkou cťou prezentovať vám, parlamentu, dnes výročnú správu, pokiaľ ide o eh, eh, čerpanie rozpočtu 2011. Začnem s hlavnými závermi. Účty za rok 2011 e, celkom e, jasne ukazujú finančnú pozíciu Európskej únie, e, výsledky operácií a cash flow za tento rok. Príjmy a záväzky platobné neobsahovali e, vecné chyby. Avšak platby e, sprevádzali materiálne chyby, od, odhadovaná chybovosť 3,9 pre rozpočet EÚ ako celok. Odhadovaná úroveň chybovosti za rok 2010 bola podobná na úrovni 3,7 Jednoducho povedané, našli sme príliš veľa príkladov e, využitia prostriedkov EÚ, e ktoré optimálne nesplnili ciele. Táto E, výročná správa a jej posolstvo sa kryje s minulými rokmi. Napriek e, všeobecnému poklesu odhadovanej chybovosti v programovom období ešte stále zostáva prost, priestor na efektívnejšie využitie prostriedkov EÚ lepšie zacieleným spôsobom v mnohých oblastiach a v programoch výdavkov. Všeobecne kontrolný systém e, preverený dvorom bol len čiastočne efektívny a nevyužíval plne svoj potenciál na e, zistenie a prípadné opravenie chýb. Dve oblasti e, skupín politík, e, vidiecký rozvoj, životné prostredie, rybolov a zdravie, kde sa odhadovala chybovosť na 7,7 a tiež regionálna politika, energetika a doprava, kde to bolo 6 v týchto oblastiach, ako aj v ďalších oblastiach vzdialeného riadenia, národné orgány e, fungujú na prvej línii e, e, boja proti, proti porušeniu alebo zasiahnutiu do finančných záujmov občanov EÚ. Našli sme mnoho prípadov zlyhania kontroly na úrovni členských krajín, napríklad väčšina transakcií regionálnej politiky, kde sme našli chyby. Bolo predsa dostatok informácií v členských krajinách, v orgánoch členských krajín, aby sa skorigovali aspoň čiastočne tieto chyby predtým, než sa žiadalo preplatenie od komisie. Takisto sme našli podobné problémy v určitých oblastiach priamo zpravovaných komisiou vrátane skupiny politík, výskum a vnútorné politiky, kde sme odhadovali chybovosť na 3 Dvor auditorov v tejto správe konštatuje, že eh, generálni riaditeľi, generálne riaditeľstva komisie tiež eh, konštatovali vysoké riziko chybovosti v rozvoji vidieka, kohézii a výskumu. Je tu zvýženie z 400 miliónov v roku 2010 na 2 miliardy v roku 2011. Bolo tu zlepšenie určite v tomto programovom období, ale určite ešte máme čo zlepšovať, pokiaľ ide o európsky finančný manažment, eh, pokiaľ všet, budú dodržiavané normy vo všetkých identifikovaných oblastiach. Mnohé z identifikovaných problémov z minulosti zostávajú, eh, aj keď eh, v nižšej miere. V skutočnosti pokles odhadovanej chybovosti v súčasnom rámci ukazuje, že zlepšenie pravidiel a dizajnu e, programov využitia prostriedkov z jedného obdobia na druhého naozaj zapôsobí. A teraz pri legislatívnych návrhoch pre budúce finančné obdobie a rámcová diskusia nám dáva vynikajúcu možnosť e, riešiť tie dôvody týchto javov Mnohé roky súd, e, e, dvor auditorov vyzýval k jednoduchším systémom e, použitia prostriedkov, jasnýmším cieľom. A táto výročná správa toto posolstvo len potvrdzuje. Členské krajiny a Európsky parlament si musia dohodnúť lepšie pravidla na to, ako sa použijú európske prostriedky. A členské krajiny a komisia musia tieto dobre e, vymáhať Európsky rozpočet môže využiť efektívnejšie prostriedky, aby pridaná hodnota pre občanov bola lepšia. Súčasne, pokiaľ ide o legislatívne návrhy pre budúce finančné obdobie, európske inštitúcie a členské krajiny sa zapájajú do vytvárania nového európskych systémov, mechanizmov a dojednaní, pokiaľ ide o verejné financie, predovšetkým pokiaľ ide o dozor finanč, nad finančným systémom a koordináciu fiškálnych a ekonomických politík. Úspech týchto iniciatív bude takisto závidieť na, od zabezpečenia potrebnej demokratickej legitimity a e, účtovných dojednaní, ktoré sa zavedú. Podľa nášho názoru dobrá kontrola zo strany verejnosti všetkých verejných prostriedkov bude vedieť viesť k splneniu európskych cieľov a to je kľúčová zložka, ktorá musí byť zabezpečená od začiatku takých iniciatív. Vážený pán predseda, e, vážení členovia, zabezpečenie e, rozumného vynaloženia verejných financií nikdy nebolo dôležitejšie ako teraz. My chceme naďalej prispievať čo najlepšou možnou mierou k snahám Európskej únie dosahovať tento dôležitý cieľ, prostredníctvom našej práce a výročná správa, ktorú, a tiež výročných správ, ktorú, ktorej jednu som vám dnes prezentoval. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dávam slavu pánu komisárovi. Thank you, Mrs. President. Uh... Ďakujem pekne. Vážený pán Caldera, poslanci, poslankyne, Výročná správa Dvora auditorov sa zverejňuje v časoch, kedy eh, legislatívne a rozpočtové E, orgány rozhodujú o výhľade na budúce roky. Treba sa poučiť z predchádzajúcich absolutórií, musia vyplniť nové mechanizmy kontroly a manažmentu vo vzťahu s budúcimi programami. Nový finančné nariadenie zavádza výrazné reformy, aby tu bola zaručená európska pridaná hodnota, aby to bolo jednoduchšie. Je tu e, návrh komisie, e, má to posilniť skladanie účtov všetkých finančných aktérov a potom nákladovo účinné kontrolné mechanizmy sa navrhujú vo všetkých európskych programoch. Tieto opatrenia by sa mali e, úspešne pozrieť na nedostatky a chyby pri prezentácii na e, výbore pre rozpočet e, poslanci a poslankyne sa pýtali, čo by oni mohli spraviť na to, aby, lepši, aby bola situácia lepšia. Ja chcem zdôrazniť, že vy, Európsky parlament, ste už e, naozaj výrazne k tomuto cieľu prispeli. Najskôr tá chybovosť zo 7,3 v roku 2006 na 3,9 v roku 2011. To sa dá z veľkej časti vysvetliť tými následnými opatreniami eh, komisie na základe vašich odporúčaní. Dokazuje to účinnosť a pridanú hodnotu konštruktívneho dialogu medzi komisiou a e, orgánom, ktorý udáva absolutárium. A potom e, výrazné zlepšenie súčasného finančného nariadenia. To by taktiež nebolo možné bez dobrej spolupráci medzi našimi dvoma inštitúciami, komisiou a parlamentom ale potrebujeme ešte schváliť ďalšie návrhy vrátane e, programov, ktoré spadajú do zdieľaného manažmentu. Parlament e, udáva e, udeluje absolutórium a rozhoduje o rozpočte a musí dodržiavať zásady dobrej rozpočtovej disciplíny. Rada s parlamentom má za zodpovednosť vytvorenie solidného právneho rámca pre nadchádzajúce finančné obdobie, aby naozaj táto rozpočtová disciplína bola aj e, zrealizovaná, ale rada príde aj s odporúčaniami pre parlament vo vzťahu s absolutórium. A to je jedinečná príležitosť pozrieť sa na to, čo môžu spraviť konkrétne členské krajiny, ale aj komisia na zvýšenie účinnosti programov v rámci vzdelaného manažmentu. Takže ja sa obraciam na e, súčasné predsedníctvo a budúce, aby e, zorganizovali aj e, diskusie s členskými krajinami. Ale ešte niečo k správe e, Dvora auditorov v finančnom e, roku 2011. Už po piatýkrát Dvor auditorov vydal pozitívne stanovisko s výhradou k výročným, e, výročnej bilancii EÚ a potom chybovosť v roku 2011 všeobecne je stabilná v porovnaní s roku 2010, aj keď rizikový pr- profil transakcií sa zvýšil v roku 2011. Po tretie, e, záväzky a príjmy e, sú bez materiálnych chýb. To platí aj pre platby v rámci zahraničnej pomoci, rozvoja, rozširovania a tak ďalej. Po štvrté, zvýšená chybovosť v oblasti vidieckého rozvoja. E, tu sa uplatňuje akčný plán, aby sme spolu s členskými krajinami odhalili e, príčiny a, a taktiež sa pozreli e, na nedostatky, ktoré by si dala odstraniť v budúcom programovacom období. Potom vnútorná politika, tu chybovosť stúpla na 3%, komisia sa pozera na tieto prípady a chce sa vyhnúť krátkodobo opakovaniu tých, týchto chýb. Potom z dlhodobého hľadiska rok 2020 to bude e, menej chýb a ďalšie zjednodušenie. A ešte v oblasti politiky súdržnosti tu chybovosť sa výrazne znížila zo 7,7 2010 na 5,1 v roku 2011. Správa dvora auditorov je jasným signálom, že treba spraviť viac. Európska komisia sa zameria vo svojom dohľade a pomoci na tie najrizikovejšie e, oblasti a partnerov. Budeme mať prísne politiky managementu a kontroly teda v oblastiach, ktoré priamo spadajú pod našu zodpovednosť. Ale aj členské krajiny sa musia viac snažiť. Podľa dvora viac ako 60 chýb v oblasti regionálnych fondov a 76 prípade Európskeho sociálneho fondu mali e, byť e, odhalené národnými orgánmi predtým, ako e, sa obrátili na komisiu. Takže je tu jasný potenciál na zlepšenie. Odbory komisie nezlavia svoje úsilie a naďalej budú sa snažiť znížiť chybovosť, ale myslím si, že aj tak je vhodné vidieť túto chybovosť v perspektíve pretože komisia má veľkú rozpočtovú zodpovednosť a je tým hájenie európskych finančných e, záujmov. E, tie nedostatky, ktoré identifikoval dvor auditorov, to e, neznamenalo nejaké veľké podvody alebo stratu peňazí. Je to jasné, keď sa pozrieme aj na viacročný rozmer programov výdavkov a ich preventívne a nápravné mechanizmy. Komisia e, napravila 1,84 miliard eur, e, ktoré boli nesprávne vyplatené v roku 2011. Týka sa to mm, aj pladeb e, za predchádzajúce roky, ale z finančného hľadiska tieto nápravy a získanie prosvedkov späť predstavuje 1,4 platieb z roku 2011 toto číslo ale nezahrňa ešte tie e, obnosy, ktoré napravili členské krajiny alebo ich museli vrátiť v oblasti súdržnosti e, po ich vlastných e, národných auditoch a kontrolách. Komisia sa pokusí získať spolahlivejšie údaje z členských krajín, aby budúci rok mohla prezentovať úplnejší obraz ohľadne nápravných opatrení, ktoré sa uplatnia tak na európskej ako národnej úrovni. Po minuloročných e, odporúčaniach po absolutóriu sa komisia snažila predísť chýbám v oblasti súdržnosti. Komisia sa rozhodla v roku 2011 e, pozastaviť e, proces v 13 prípadoch a 105 platieb bolo pozastavených, predstavuje to viacero miliónov eur. Takže tieto nástroje sa budú rovnako prísne uplatňovať aj v budúcnosti. V roku, po roku 2014 e, dúfam budú doplnené ešte tým e, neto nápravným mechanizmom e, v prípade programov, ktoré sú spoločne manažované. Vážený prítomný komisia berie vážne svoju zodpovednosť a ďalej sa bude snažiť dosiahnuť lepšie výsledky a to prospech európskych občanov a daňovníkov. Spravíme všetko, čo bude potrebné na to, aby sme sa pozreli na nedostatky identifikované dvorom auditorov a aby to bolo e, prediskutované aj s ďalším orgánom, ktorý udeluje absolutórium. Zlepšenie je zásadné, takže naozaj musíme konať zodpovedne e, v rámci zdieľaného manažmentu a ja počítam so súčasnými, e, súčasným predsedníctvom a budúcimi, aby sme sa dopracovali k našim spoločným cieľom. Ďakujem pekne za pozornosť. Grazie, komisario, la parola. Ďakujeme pekne, pán komisár. A teraz dostávajú slovo rečníci v mene skupín. A začíname EPP. Pán Piper, na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, pán predseda Dvora auditorov. Napriek všetkým pokrokom táto správa ehm, nepríjmame ju s eh, veľkým uspokojením. Chybovosť narastá. 2012 bol už druhým v poradí, kedy došlo k eh, takémuto nárastu, hlavne pokiaľ ide o kohezný fond a eh, fond regionálneho rozvoja. Tam sú tie problémy najväčšie 62 e, chýb, ktoré dvor auditorov e, zistil, tak e, týchto, tieto mali byť zistené už zo strany členských štátov a tento pomer neustále narastá. Dámy a páni, takto medzi nami nevznikne dôvera, ale ani tým, ak dvor nebude chcieť zverejňovať štatistiky podľa jednotlivých členských štátov. Zo správy podľa mňa vyplývajú tri závery. Poprvé, uvedomujem si, že prostriedky EÚ môžu ísť iba do fungujúcej administratívy. To znamená väčšiu mieru e, zodpovednosti pre komisiu pri dohľade. Znamená to ale aj kondicionalitu, podmienenosť, pokiaľ ide o polnospodársky fond, e, štruktúrne fondy. Iba takto to pôjde, iba ak sa budú držiavať európske zákony, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, hospodárskú súťaž, iba v takomto prípade môžu tiecť e, peniaze, žiadne peniaze pre nespolahlivé vlády a administratívy. Ďalší záver tá chybovosť. Mali by sme ju uvádzať podľa krajín. Teraz máme dojem, ako by sa tu niečo skrývalo. Dámy a páni, je to čas, kedy EÚ potrebuje dôveru, e, uchádza sa o dôveru a toto nie je dobrý signál v takýchto časoch. A po tretie, Európsky parlament nesmie byť len nejakým rozhodcovským sudcom medzi komisiou a dvorom auditorov. Poprvýkrát máme spolu zodpovednosť v agrárnej politike, v politike ako Európsky parlament, ale máme naozaj kapacity na efektívnu kontrolu rozpočtu, máme kapacity, ktoré by um, dostali tejto novej zodpovednosti. Vážené dámy, vážení páni komisia, dvor auditorov OLAF, to sú štruktúry, ktoré by mali spolupracovať, uh, ak chceme naozaj Európsky parlament, aby mohol kontrolovať tieto oblasti, musíme ešte mnohé vylepšiť. a čo treba vylepšiť, to diskutujeme pri udelovaní auditor- uh, absolutória. Ďakujem pekne a teraz za SAD dostáva slovo pán Gajer. Máte 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán predseda Kaldera, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Prvom rade sa chcem poďakovať Dvoru auditorov za predloženie tejto správy, ktorá je našim základným nástrojom, keď udelujeme absolutórium E, rozpočtu komisie, takže ďakujem pekne, e, že e, si teda takúto správu predložili. Už po 18. krát sa tam konštatuje, že je možné podporiť hospodárenie komisie len s výhradou a povedal už aj predrečník pán Piper, tá chybovosť sa zvyšuje. Parlament trvá na svojej požiadavke, aby sa to zlepšovanie e, chybovosti e, začalo konečne výrazným spôsobom diať a na tieto požiadavke trváme ale aj rada dnes bude večer rokovať a bude sa snažiť nájsť kompromis o lepšom finančnom rámci. A pre ňu je to tiež signál. Nefungujúce systémy riadenia, kontroly, Ehm, nemožnosť korektúr v členských štátoch, toto celé, ehm, komplikované pravidlá a tak ďalej. Ehm, naozaj musíme toto opraviť, lebo by to mohlo byť zámienkou pre ďalšie škrty. Myslím si, že nie je potrebné krátiť rozpočet, ale je potrebné zlepšiť hospodárenie v členských štátoch. Každý si musí robiť svoje úlohy. Veľká Británia, Holandsko, Nemecko všade vystávajú v kontrolách určité medzery. Pokiaľ ide o rok 2011, tam nás znepokojuje, že v jednotlivých oblastiach e, rozpočtu sa zhoršili e, čísla. Pán Píper to povedal, výskum toto je oblasť, ktorú komisia spravuje sama. Tam došlo k zdvojnásobeniu e, chybovosti z 1,4 na 3 Potrebujeme akčný plán zo strany komisie, ako táto chce znižiť túto chybovosť v spoločnej polskej politike, tak tá chybovosť e, predstavovala zhruba 2 a teraz e, odhady e, v oblasti vidieckého rozvoja predstavujú 7,7 To znamená, že toto je oblasť, ktorá vykazuje najväčšiu chybovosť. A nemôžeme sa nechať uchlacholiť tým, že členské štáty financujú rozvojové projekty v čoraz väčšom počte a teda, že preto rastie tá chybovosť. Nie, naozaj chcem, aby sa to riešilo a DG pre e, polskú politiku a pán Čolos musia prinútiť členské štáty, aby e, túto politiku kontrolovali lepšie, rovnako sa to udialo v prípade regionálnej politiky. Čiže je potrebné e, začať bojovať pri koreňoch problému. Tá e, chybovosť e, sa musí vylepšiť e, rovnako ako v prípade regionálnej politiky, kde komisia prijala určité opatrenia na zlepšenie národných kontrolných, kontrolných opatrení. Takže vyzývam komisára Čolosa, aby pripravil aj v tejto oblasti podobný, podobný akčný program. Aj v prípade regionálnej politiky sa ešte dá čo to vylepšiť. E, bolo by e, dobre, keby sa retrospektívne projekty už e, vypustili. Chceme, aby regionálna politika prerušila určité financovanie programov, keď členské štáty nebudú schopné pričinať náležitú mieru e, kontroly a potrebujeme korektúry ad hoc. E, peniaze sa budú môcť na iné e, projekty presúvať iba vtedy, keď samotné členské štáty odhalia chyby v prípade iných projektov. Ak tie chyby nevie nájsť sami, nevedia nájsť sami, tak túto úlohu musí prevziať komisia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz za ALDE dostáva slovo pán Chacimarkakis. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, pán predseda Kaldera, dámy a páni. Prvom rade sa chcem poďakovať dvoru auditorov za dôležitú prácu, každoročne. Túto prácu vykonávate pre našich daných poplatníkov. Pán Kaldera a váš dvor ste cteným partnerom, váženým partnerom Európskeho parlamentu, pretože e, my zastupujeme udelovateľa absolutória. My sme pred rokom hovorili o predchádzajúcej správe. E, ten e, obraz sa zlepšuje, ale sú tam ešte určité šedé zóny. V roku 2011 5 miliard nemalo byť vôbec vyplatené nezaplatených. Toto je chybovosť eh, vo výške 3,9 porovnaní s minulosťou. Je to síce zlepšenie, ale ešte stále nám to nestačí. Pri najlepšej vôli eh, neviem, ako sa tieto eh, prostriedky dajú, alebo tieto chyby mm, opodstatniť, ale keď sa pozrieme na odporúčania z minulých rokov Európskeho parlamentu, hlavne komisii, vidíme, že sa tieto konečne uplatňujú a že aj fungujú. Naozaj vzorovo sa to deje v oblasti zamestnanosti a sociálnych e, záležitostí. DGMPO a komisár Andor, Andor už v roku 2008 konzekventne e, prerušujú platby dlhodobo, krátkodobo, keď prebiehajúce projekty nefungujú. Chybovosť tejto oblasti predstavuje 2,2 Blahoželám, pán Andor, toto je naozaj konsekventná práca. Uh, idete vzorom a chcem uh, poblahoželať aj pánovi Šemetovi, ktorý o to má tiež uh, e, včatočne na starosti. Ja som eh, spolupracoval na udelovaní absolutória a eh, vtedy som hovoril, eh, že to, čo nebolo vyplatené náležite, je potrebné vypýtať späť a tieto opatrenia sa čo čoraz ešte uplatňujú. Takže tu gratulácia my ako poslanci máme teraz prístup k príslušným dokumentom a vidíme, že to funguje. Pokiaľ ide o. to, čo povedal pán Gajer. On má na starosti absolutórium tento rok ehm, a ponúkam mu svoju pomoc, pomoc všetkých poslancov, aby sa situácia ešte zlepšila. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostáva v mene zelených slovo pán Stajes, minútu 30 máte. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, pán predseda dvora auditorov kolegyne, kolegovia. Máme tu pred sebou túto správu a zase raz vidíme, že sa nedajú, nedá hospodárenie komisie podporiť bez výhrad 3,9 e, chybovosť, e, výskum, vývoj, zdravotníctvo, regionálna politika, vidiecká politika, pomospodárstvo. Tam všade sú problémy. Uh, to sú tie oblasti, ktoré spadajú do spoločnej správy komisie a členských štátov. 60 chýb v regionálnom fonde, podobne je to v prípade sociálneho fondu, takže nikto si tu nerobí svoje úlohy, neplní svoje úlohy. A možno by nebolo zle povedať jasnejšie v správe, dvora auditorov, ktoré členské štáty zaostávajú, ktoré sú na tom dobré a ktoré nie. Na toto my tlačíme, pokiaľ ide o tie štáty, ktoré svoje úlohy neplnia, to je potrebné možno lepšie monitorovať, možno lepšie podporiť a je potrebné, aby sme veľmi pozorne poukázali na vlastné zdroje a hlavne DPH. 100 miliard eur, toto sú podvody v oblasti DPH a toto nie je malá suma v čase krízy. Všade sa uťahujú opasky, takže je veľmi dôležité, aby sme zamedzili podvodom a viac pozornosti venovali takýmto, takéto trestnej činnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz za EKR dostáva slovo pani Češkova. 3 minúty. Vážená pani predsednička, vážení, koleg- vážení kolegyne, kolegovia. Zistenie a súdneho dvora Európskeho účtovného dvora považujem vo všeobecnosti za znepokojujúce pokiaľ ide o použitie prostriedkov na úrovni štátov v rámci vzdielaného riadenia. Vzhľadom na to, že sú tu dve oblasti s alarmujúcim percentom chybovosti, je treba nájsť postup, ktorý umožní zhodnotiť e, individuálne potiaže členských štátov, aby mohli včas reagovať. Finančné prostriedky v roku 2011 boli v mnohých oblastiach vynakladané v, rozpory, v rozpore s pravidlami vo výročnej správe účtovného dvora e, uvidíme často smutný obraz zaobchádzania s verejnými prostriedkami. Polnohospodári poberajú e, dotácie na väčšie plochy, než v skutočnosti e, obhospodarujú aj údaje v katastroch sa často líšia. Politike zamestnanosti a sociálnych vecí sa preplácali nesoprávnené náklady, nadhodnocovali sa osobné náklady a na školenia boli vyslaní nespôsobili účastníci príjemci prostriedkov EÚ si nárokujú neoprávne, ne, ne, nevynaložené náklady. Takisto sa nadhodnocujú náklady zo strany príjemcov, chýbajú dokumenty. Množstvo chýb e, je tiež spojených s, e, s e, výberovými zariadeniami. Porušuje sa podmienenosť a poskytovanie nesprávnych údajov príjemcami i členskými krajinami. Tu sa ponúka otázka či stanovené pravidlá sú príliš zložité, alebo sú tieto nedostatky dôsledkom neochoty sa s nimi dôkladne oboznámiť, riadiť sa nimi, alebo dôsledkom ešte iných horších úmyslov. Napríklad v rámci tejto politiky bolo väč- väčšina auditovaných operácií zaťažená chybami. Pritom boli tu dostatočné informácie na to, aby sa zistili a opravili väčšina chýb pred predložením certifikovaných výdajov komisie tento problém sa týka nielen regionálnej politiky, ale aj iných oblastí politík v Európskej únie. Je evidentné, že zlyháva kontrola v členských krajinách. Domnievam sa, že príslušné orgány členských krajín by mali pracovať efektívnejšie a znášať vyššiu mienu zodpovednosti, ako sa už o tom dlho diskutuje. Kontrolné systémy vo väčšine oblasti EÚ boli skonštatované len ako čiastočne účinné, takže musíme mať transparentné pravidlá a dôkladné kontroly na všetkých úrovniach. Okrem formálnej kontroly tiež je dôležité finančné prostriedky správne zacieliť a investovať do zmysluplných projektov. Ak aj je daný projekt formálne v poriadku, nemusí vždy byť prínosom pre európskych občanov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme eh, pani eh, Andreasen teraz za skupinu EFD. Ďakujem. Bohužiaľ, toto je 18. Eh, rok za sebou, kedy nemôžu auditori schváliť náš rozpočet. 50 námatkových skúšok ukazuje nezrovnalosti Hovorí sa o chybách e, členských krajín, ktoré sú za týmito zrovnalosťami, ale e, daňovníci financujú Európsku komisiu, ktorá e, má robiť kontroly, kým odovzdá peniaze členským krajinám. Tento parlament tiež pravidelne schváli európsky rozpočet na základe toho, že tvrdí vždy, že chyby nie sú únikom prostriedkov keď e, polnohospodár e, dostane peniaze e, pre 150 ovcí a tvrdí, tvrdí sa, že, ale zistí sa, že žiadne nemá, to je podvod. Komisia preberá zodpovednosť za, nechce zobrať zodpovednosť za prostriedko daňovných poplatníkov a všetko zvaluje na členské krajiny. Ďalší dôvod, prečo ten rozpočet by mal byť zoškotaný. Na čo ešte čakáme? Ďakujem. Grazie per... Ďakujem. A teraz za GUE pán poslanec Sondergaard na 1,5 minúty. Ďakujem. Chcem poďakovať súdnemu dvoru za dobrú výročnú správu. Bohužiaľ, ako sme počuli, táto výročná správa ukazuje, že ideme nesprávnym smerom. Od roku 2006 do roku 2009 sa chybovosť rozpočtovaní znižovala až na úroveň 3,3%. To bola dobrá tendencia, ale odtedy došlo zase k nárastu 3,7 a až 3,9 v roku 2011. Je zaujímavé, že počet chýb e, v kontrolovaných transakciách narastol z 33% v roku 2010 až na 40% v roku 2011 a s tým nemôžeme byť spokojní keď to ešte bežalo správnym smerom, tak komisia e, si, si za tým stála a vtedy som e, vtedy som povedal, že si to do, doprajem komisii, ale vtedy sa teda tým chválili, ale ja som tvrdil, že keď príde k zhoršeniu, ťa takisto musia znášať zodpovednosť. Teraz teda stúpa tá chybovosť a Nebude to možné inak, než, dať, e, než že komisia bude zase pripisovať vinu iným, pretože komisia má predsa zodpovednosť za e, vynakladanie z e, európskych prostriedkov. Keď budúci rok, po tretí rok za sebou budeme mať nárast chybovosti, tak bude veľmi ťažké obhájiť toto voči občanom. Musíme ísť správnym smerom pri vysokej úrovni a príliš pomaly. A keď to ide neustále nesprávnym smerom, nemôžeme to predsa e, odobriť. A teraz za nezaradených pani poslankyňa Sinclair. Moji e, voliči by neboli e, prekvapení, že ich ťažko zdanené prostriedky sa ešte veľmi plýtvavo využívajú zo strany európskych inštitúcií. Zvýšenie na 1 trilión eur. U nás je to v čase úspor nepriateľné. Nevzvolení byrokrati EÚ opätovne zaobchádzajú s prostriedkami. 60 chýb sa mohlo nájsť už v členských krajinách, tomu verím. Ale je nevyhnutné e, poznamenať, že sú to boli i komplikácie v členských krajinách si to ani len nevšimajú vzhľadom na to, kde priamo sú problémy. Jeden z problémov e, vyplýtvaných miliard je 700 miliónov eur e, na vytvorenie e, právneho štátu a redukcie, redukciu kriminality v Kosove. Ale pracovníci, ktorí to mali robiť, neboli dostatočne vyškolení. Samozrejme, nemôžu vyriešiť ani s daňovými prostriedkami E, tento problém a čo tiež financovanie e, e, extrémistických politických strán, politických strán nacistické orientácie alebo UKIP v, v Spojenom kráľovstve. To všetko uh, znižuje dôveru v EÚ, napríklad u ľudí v, uh, v Spojenom kráľovstve, ktorí by, čo opodstatňuje vyhlásenie referenda skôr, či, uh, než, radšej neskôr. Ďakujem ideme za ďalš- pokračujeme ďalšími rečníkmi, e, ďalším rečníkom je pán poslanec Ortiz Vieja. Nevidím ho tu, takže e, e, pán poslanec Strava Kakis je tu? Buenos días. Eh, eh, creemos que el, el tribunal. Ďakujem Domnievame sa, že účtovný dvor, ktorý nám predkladá výročnú správu, ukazuje, že je tu ešte množstvo otázok, ktoré treba preveriť. Musíme veľmi podrobne eh, alebo dôsledne odviesť našu prácu. Všetci zúčastnení musia sa podielať, aby sme E, urobili čo najviac e, užitočného členskej krajiny, e, majú povinnosť splniť si svoju úlohu a v prvom rade je dôležité, aby sa všetci zastávali za to, aby výsledok bol čo najlepší, aby to, aby to bolo pre všetky strany to najlepšie. Ďakujeme a teraz má slovo pán Stavrakakis a to na minútu. prvom rade by som chcel e, poďakovať pánu Kalderovi za e, predloženie tejto správy v rámci e, všeobecnej hospodárskej a finančnej krízy a verejných financií je dôležité, aby sa verejné prostriedky využívali čo najlepšie. Máme tu množstvo chýb v oblasti regionálnej politiky, dopravy a v iných oblastiach a je tomu predsa len ešte vždy tak, že e, chybovosť klesla oproti minulosti. Treba, treba prostriedky vydávať e, efektívnejšie. Možno nie krátiť výdavky, ale viac kontroly. Národné orgány musia e, lepšie spravovať európske peniaze. Je tomu predsa tak, že účtovný dvor hovorí, že viac ako 60 chýb v oblasti regionálnej politiky mohli už stanoviť členské krajiny, keby boli bývali, zaviedli príslušné kontroly. Honorevole Mulder. Ďakujem pekne, pán Mulder, na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade dovolte, aby som sa ospravedlnil aj pánovi komisárovi, aj predsedovi dvora auditorov. Nemohol som tu byť od začiatku rozpravy, mal som iné e, e, dôležité zasadnutie. Mnohí predo mňou už naznačili, že 18. rok po sebe dvor auditorov e, nevydal stanovisko bez výhrady. Verejnú mienku budeme o tom e, ťažko presviečať a my napriek tomu sme 17. krát po sebe udelili absolutórium. Ja myslím, že komisia by mala predložiť solidné argumenty o tom, ako kontroly musia byť zlepšené. V priebehu e, rokov sme spravili viacero pokusov, pozastavili sme platby aj prijali iné opatrenia. Jedna vec ešte nebola použitá, napriek tomu, že parlament to viacero rokov spomína. Ak dáme prostriedky členským krajinám, tak potom v členských krajinách, kde sa deje najviac chýb, e, musí byť e, zvýšená zodpovednosť daných členských krajín. Parlament viacero rokov opakuje tento návrh, členské krajiny nás ubezpečujú a e, v ročných súhrnoch sa to taktiež uváda. Neviem však, či to je účinné. Pochybujem o tom. Nové finančné nariadenie nám dáva možnosť e, na to, aby členské krajiny dobrovoľne e, prišli s istým ubezpečením, ale komisia musí byť projekty, proaktívna, musí žiadať takéto ubezpečenie od členských krajín. E, cnostné členské krajiny by mali byť zvýhodnené ak bude takéto ubezpečenie dostatočné, tak komisia e, by mala takúto krajinu odmeniť napríklad zníženou byrokraciou, menej kontrolami. Nejak musí byť takáto členská krajina zvýhodnená. Takže treba prehlásenie o tom, ako sa naklada s európskymi peniazmi. Ďakujem. Grazie, la parola. Ďakujem pekne. Teraz e, má slovo pán Vlasák. Dámy a pánové, Dámy a páni, keď si túto výročnú správu prečíta ktokoľvek, tak určite bude mať pocit, že niekto niekde robí veľkú chybu. E, rozpočet nie je vierohodný, podrad dvora auditorov, veľa chýb, nedostatočné kontroly a jednotlivé programy majú také nedostatky, že sa nedá ani dokázať pridaná eh, hodnota EÚ. Eh, Oblasť, kde sa eh, najviac kritizuje, je regionálna politika. 59 hodnotených operácií je zaťažená zaťažení chybami. Najčastejšie sa porušujú pravidlá pri verejnom zadávaní a taktiež nespôsobilosť realizovať projekty. To je podľa mňa hlavný problém pretože skutočnosť nie je až taká, že by prijate, prie, príjemcovia e, robili podvody jednoducho nevyznajú sa v zložitých pravidlách a byrokratických postupoch. V dobrej viere často e, niečo realizujú a neskôr sa dozvedia, že e, ušetrili tam, kde nemohli, že urobili viac práce, ako mohli, alebo že hlavička únie na fasáde nemá dostatočnú veľkosť a preto musia prostriedky vrátiť. E, dvor auditorov tu navrhuje zlepšenie a síce viac pokynov, e, prísnejšie sledovanie pravidel EÚ, e, posilnenie sankcií a kontrol. Podľa mňa tá ďalto cesta nevedie. Jediným liekom je radikálna revízia byrokratických pravidiel, zjednodušenie a posilnenie spolúčasti konečných e, príjemcov v rámci realizovaných projektov. Potom realizácia projektov bude jednoduchšia, hlavne pri tých zmysluplných, pretože už nebudú zadarmo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hartong, na minútu. Vážená pani predsednička, správa Dvora auditorov za rok 2011 to opäť je niečo nepochopiteľné pre občanov. Dvor auditorov skonštatoval, že príjemca eh, pomoci, ktorý mal eh, chovať ovce, žiadne ovce nechová Takže ja chcem e, zablahoželať e, dvoru auditorov. Je to iba viditeľná časť ľadovca. Už 18 rokov po sebe e, sa toto isté konštatuje. Hlavne južanské krajiny laxne narábajú s prostriedkami daňovníkov dôsledné e, vynakladanie nie je e, e, nejako aktuálne. Treba jednoducho ukázať prstom na vinníkov. Pridaná hodnota EÚ tá sa ťažko hľadá, hovorí samotný dvor auditorov. Moja strana PVV už viacero rokov na to poukazuje a teraz naše stanovisko oficiálne potvrdil dvor auditorov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Gresle teraz. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, predseda dvora auditorov, kolegyne, kolegovia. Ja sa dnes hambím za to, poprvé, že tu nie je rada, aj keď tvrdí, že má úlohu pri absolutóriu. A my potom máme reagovať na odporúčania a taktiež to, čo tu povedali niektorí e, kolegovia ďalší dôvod, prečo sa hambím, ale e, musíme taktiež hovoriť, prečo sme doteraz nekritizovali e, tých 96% napríklad e, Eh, operácií bez chýb. Eh, musíme sa zamyslieť nad politickými cieľami. Máme masové demonstrácie v celej Európe, čo sme eh, dosiahli v oblasti zamestnanosti mladých vďaka európskym prostriedkom, čo sme dosiahli pri vytváraní pracovných miest vďaka prostriedkom v oblasti inovácií a výskumu, čo sme dosiahli konkrétne v členských krajinách. O tom by som rada hovorila aj otvorene. A preto si myslím, že by sme mali v tejto chvíli naozaj ukázať, čo môžeme e, skutočne dokázať. Pri absolutóriu sa musíme pozrieť na to, čo sme skutočne spravili a čo môžeme ako e, výsledok dokázať aj daňovníkom potom bez dobrej správy členskej krajiny nič nedosiahnu ani EÚ a preto váš pán komisár, čo spravíme s fondom kohezie, iba každé piaté číslo je správne. V minulosti to bolo každé štvrté, takže sa to zhoršilo. Potrebujeme jasný prehľad o tom, ako finančná kríza vplýva na verejnú správu v členských krajinách, pretože vidíme, že táto finančná kríza má vplyv na členské krajiny. Ako my reagujeme? Musíme reagovať. A musíme už teraz my aj komisia porozmýšľať nad tým, ako môžeme ovplyvniť e, pravidla v budúcnosti, čo môže byť e, podporené, e, čo môže čerpať prostriedky v členských krajinách, ale ak je nedostatočná kontrola, tak si naozaj e, režeme konár, na ktorom sedíme. E, e, nevyhneme sa potom tým katastrofám, ktoré každý rok potom konštatujeme. Ďakujem. Grazie, la parola. Ďakujem pekne. Teraz má slova pán Von na minútu a pol. Ďakujem pani predsednička. Ja som spravodajca za správu PIV a vítam uh, výročnú správu dvora auditorov a ako už kolegovia počuli tú chybovosť 3,9%, ale ja si myslím, že sú tu ďalšie veci, ktoré treba taktiež spomenúť. Napríklad je dôležité to, že dvor auditorov e, povedal, že je rozdiel medzi chybou a podvodom. Iba 0,2% platieb e, je predmetom podvodov Možno, že je to aj otázka metódy prehnané platby, nedostatočné platby, s tými sa na, narába rovnako, potom menšie chyby pri poskytovaní e, informácií, vyplňanie dokumentov. To sa taktiež označuje ako chyba. A možno, že v budúcnosti by dvor auditorov mohol rozlišovať medzi týmito rôznymi vecami a taktiež je dôležité to, že poprvýkrát v kapitole 10 dvor auditorov sa začal pozerať na E, zlepšený výkon alebo e, hodnotenie komisiou. Ja viem, že dvor e, naďalej tvrdí, že to treba zlepšiť, ale je to dobré, dobrý začiatok, pretože dvor by naozaj mal identifikovať oblasti, kde sa to dá zlepšiť. Myslím, že nás to všetkých zaujíma dvor, parlament, členské krajiny napríklad aj získavanie prostriedkov späť, potom zjednodušenie E, vychádzanie pri audite z rizik. Toto všetko môže v budúcnosti dosiahnuť zlepšenie. Audity sú dobré, ale mali by mať za výsledok zlepšenie našich systémov. Ďakujem. Grazie la palo- Ďakujem pekne. Teraz e, pán Ehrenhauser na minútu. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, dámy a páni. E, točíme sa v kruhu, každý rok počujeme o rovnakej miere chybovosti a počujeme E, že e, nemôže byť vydané pozitívne stanovisko bez výhrady, ale musíme taktiež skonštatovať, e, že pán predseda komisie Barroso e, nedosiahol cieľ, ktorý oznámil v januári 2010. My sa posúvame iba o milimetre a problém je v tom, že európsky rozpočet je akousi achilovou petou. EU e, vyplývajú z toho mnohé rozkoly. Vidíme to dnes e, buď v plene alebo v Bruseli. Takže je tu potreba konať Týka sa to tak príjmov, ako aj výdavkov v európskom rozpočte. Čo sa týka výdavkov, tu sa už povedalo, že je dôležité, aby členské krajiny konečne konali zodpovedne, eh, hlavne aby mali zodpovednosť eh, za tú chybovosť, aby mali zodpovednosť aj pri vracaní prostriedkov a potom ten príjem mm, z toho dobého hľadiska by nám malo ísť o to, aby eh, sme národné príspevky nahradili E, niečím iným, napríklad daňou za finančné transakcie. Tým sa vyhneme zbytočným hádkam o európskom rozpočte, o rabatoch. A myslím, že by to bolo dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Ayala Sender. Na minútu, nech sa páči. No. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, opäť stojíme pred e, paradoxom. Uskutočnili sme kontroly a 96 rozpočtu e, bolo uskutočneného bez chýb a to nie je jednoduché. pretože tento rozpočet predstavuje menej ako 1% európskeho HDP. Bol, to, bola tu dobrá diskusia s dvorom auditorov, taktiež výbor na kontrolu ehm, rozpočtu odviedol dobrú prácu. Už sa eh, nehovorí eh, o obetiach. Eh, v tejto správe však máme veľa konkrétnejšie údaje. Napríklad vidiecký rozvoj. Vedeli sme, že tu sa riziko zvýši a týka sa to všetkých krajín. Pri regionálnom rozvoji. Vieme, že vďaka prísnejším kontrolám, tak ako pri politike súdržnosti členské krajiny, jednoducho musia reagovať. A myslím, že by e, bolo dobre realizovať viac takýchto kontrol a taktiež sa treba pozrieť na to, čo sa robí v oblasti auditu e, pri národných účtoch. Tu určite nás čaká zo pár e, neočakávaných prekvapení potom oblasť rozvoja. To nás trochu znepokojuje, pretože je to jedna z ciest, ako sa dostať z krízy, takže musíme sa venovať obzvlášť tejto oblasti. Pán Deutsch. E, ďakujem, e, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ja sa chcem e, poďakovať predsedovi Dvora auditorov za túto výročnú správu. Je to vynikajúce východisko pre e, postup absolutória, ktorý nás čaká v nadchádzajúcich mesiacoch. A ešte chcem e, povedať, že my máme také porekadlo, ktoré hovorí, že môže pohár byť buď na polovicu plný alebo na polovicu e, prázdny. Ja myslím, že náš pohár, teda e, spoločný rozpočet je na polovicu prázdny. Nemôžeme sa uspokojiť s klesajúcou chybovosťou. E, tie chyby pretrvávajú a Dokonca sa v posledných dvoch rokoch e, mierne zvýšila táto miera. E, nemôžeme súhlasiť s tým, že európske prostriedky v minulých mesiacoch e, neboli dostatočne optimálne použité. A ešte chcem povedať, že je pre nás nepriateľné to, že zástupcovia rady tu nie sú prítomní, keď hovoríme o tejto téme. Už tri roky máme stáleho predsedu rady a i on alebo jeho spolupracovníci sú vždy neprítomní, keď máme tento bod na programe. A to platí aj pre zástupcov súčasného cyperského predsedníctva. Keď sa v politike súdržnosti skonštatuje, e, že 62 chýb mohli odstraniť členské krajiny, tak potom by e, e, za to mala predsedajúca krajina skladať účty a ja e, súhlasím, že využívanie prosvedkov v oblasti súdržnosti po, e, vykazuje klesajúcu mieru e, chybovosti. To je pozitívne, je to dobrá správa a je to dobrý odkaz aj dnes, kedy začína Európsky summit je to možno, že základ solidarity a musíme na to myslieť. Ďakujem. Grazie. Non credo che... Ďakujem pekne. Tuším, tu pán Golniž nie je. Nevidím tu ani pána Sarvama. Preto teraz dostáva slovo pani Kleva. Máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chybovosť pri implementácii regionálnej politiky. Túto chybovosť mali odhadnúť už samotné členské štáty a neurobili tak, takže je to veľmi znepokojujúce. Musíme sa viac venovať príprave projektov, ktoré budú skutočnou pridanou hodnotou pre Európu. Ja súhlasím s tými rečníkmi, ktorí povedali, že je potrebné monitorovať situáciu vo všetkých členských štátoch v rovnakej miere. Dôležité je to, aby kohezná politika, ktorá je jedným z hlavných nástrojov pre rast a investície, je dôležité, aby táto politika zostala aj e, v budúcich 7 rokoch silnou politikou podporovanou z európskych prostriedkov. Nemôžeme sa zamerať na škrty, naopak dôležitá je lepšia kontrola a lepšia správa európskych prostriedkov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Ody. Máte dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Na úvod pán predseda dvora auditorov e, smerujú vám. Je tu aj pani Kajulaj. Takže ďakujem vám aj všetkému vašmu týmu za tú prácu, ktorú ste odviedli. Takže ešte raz ďakujem pekne aj pánovi Šemetovi, ktorý nadviazal na vynikajúcu prácu svojho predchodcu, pokiaľ ide o kontrolu našich účtov. A ďakujem aj za kvalitu tých špeciálnych správ. Ďakujem pekne aj pánovi Sonikovi, kolegovi, ktorý tu žiaľ nemôže byť a mrzí ma, že tu dnes nie je rada o ktorá je tiež rozpočtovým orgánom. Táto správa prichádza príliš neskoro, pán predseda, vy za to nemôžete. E, ja som predložil pozmeňovacie návrhy, aby sme zmenili harmonogram. Je potrebné, aby komisia predkladala účty k 31. marcu je dôležité, aby správa dvora auditorov prišla pred 30. Eh, júnom, aby parlament mohol hlasovať do konca roka. Je nepriateľné, aby sme v novembri v roku 2012 hovorili ešte o roku 2011. Ja navrhujem, aby vznikla pracovná skupina, ktorú som eh, teda inicioval, aby sme mohli zmeniť eh, tento harmonogram. A teraz zo pár komentárov. 323 zmluvy hovorí, že Európsky parlament musí kontrolovať, pokiaľ ide o prostriedky, aby tieto boli k dispozícii EÚ. Ja si kladiem otázku, či by dvor auditorov nemohol mať nejakú úlohu včasného varovania, pokiaľ ide o fungovanie pokladnice EÚ. Vieme, že tu je 9 miliárd, ktoré nám chýbajú, nie sme schopní platiť naše faktúry a ja navrhujem, aby nám dvor v tomto pomohol, pokiaľ ide o kontrolu fungovania únie a ešte pokiaľ ide o vzdelané riadenie. Ja si myslím, že je e, potrebné sa tým zaoberať. Kladiem si otázku nezávislosti auditorských orgánov, potom vzťahy medzi našimi národnými kontrolnými inštitútmi ma znepokojujú a práve táto oblasť e, svojho času mala veľký význam, ale dôležité, aby sme sa ňou zaoberali znova, či toto zdieľané riadenie na úrovni EÚ by nemalo viesť k eh, zrušeniu eh, presne tohto inštitútu, pretože je príliš chybový, je príliš nákladný a nie je až taký efektívny. Ďakujem. Gra. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pani Ivanova. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán predseda auditorov, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Rada by som sa pridala k tým kolegom, ktorí uvítali výročnú správu Dvora auditorov o implementácii e, rozpočtu 2011. Rada by som sa stručne vydala niektorým aspektom, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité. Poprvé, zdieľané riadenie správe sa uvádza, že najväčšia chybovosť eh, vznikla presne v oblastiach, ktoré spadajú sem, to je vidiecký rozvoj a regionálna politika. Ak chceme zvýšiť efektívnosť kontrolných systémov, všetci aktéry eh, musia prevziať svoju zodpovednosť, vrátanie komisie, ale hlavne ide o členské štáty. Po druhé, priame riadenie 20 prostriedkov EÚ vydáva priamo komisia a dvor auditorov uvádza, že pokiaľ ide o výskum, vývoj, e, takže tam došlo o zvýšenie chybovosti minulom roku 2,4 na 3 Kolegyne, kolege, mňa by zaujímalo, prečo k takémuto zvýšeniu došlo a aké opatrenia sa plánujú na riešenie tejto situácie, aké opatrenia plánuje komisia. Po tretie, vstupy a výstupy a ich vzájomná väzba. Ja vítam novú kapitolu 10 pokiaľ ide o výsledky európskeho rozpočtu. Považujem to za krok správnym smerom. Rozpočet EÚ e, by e, sa mal omeriavať, zameriavať nie na súlad, ale na e, výkonnosť. Mali by sme sledovať výsledky a nie to, či, iba to, či sa dodržiavajú pravidla. Potrebujeme jasné referenčné hodnoty, aby sme mohli úspechy našich politik vyhodnocovať. V správe sa jasne uvádza, že sa dajú veci zlepšovať. EÚ je v veľkej kríze, potrebujeme robiť viac s menším množstvom množstvom prostriedkov. Preto potom, aby sme spolupracovali. Komisia, parlament, členské štáty spoločne musíme vydávať každé jedno euro efektívnejším, účinnejším spôsobom, aby sme v týchto časoch úspor e, dosiahli najväčšiu pridanú hodnotu, lebo toto od nás očakávajú európsky občania. A ešte na záver, ak dovolíte, toto je moje posledné vystúpenie v plene. Rada by som tu príležitosť využila, aby som sa poďakovala všetkým kolegom z Európskeho parlamentu, hlavne kolegom z výboru pre rozpočtovú kontrolu a nášmu sekretariátu za vynikajúcu spoluprácu spoluprácu po celé to obdobie. Ja som vďačná za tieto eh, dynamické živé diskusie. Veľa som sa z nich použila, poučila a dúfam, že budeme eh, naďalej spolupracovať a eh, dúfam, že teda ste všetci presvedčení o tom, že aj do budúcna bude tento parlament mojou veľkou prioritou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme ku Catch pani Galbe ako prvá. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európska únia peniaze vydáva lepšie ako v minulosti. Myslím, že takáto konštatácia je na mieste. Rada a parlament spoločne rozhodujú o rozpočte, ale je dôležité, aby Európska komisia zabezpečila náležité využívanie prostriedkov. A tam je ešte čo dobiehať. Správa z roku 2011 poukazuje na to, že sa veci vyvíjajú správnym smerom, ale tá chybovosť ešte nie je taká, ako by sme si želali, hlavne pokiaľ ide o kohéziu, polnohospodárstvo ale sú tu aj iné oblasti, kde ešte je veľa chýb a platby sa ne, mm, nevykazujú náležite. Je to v zodpovednosti komisie a členských štátov riešiť tento systémový problém. To, že prostriedky sa nevyužívajú na správne ciele a nevyužívajú sa e, náležitým spôsobom. Súhlasím s tým, že je potrebné postupy zjednodušiť a hlavne, keď máme menej prostriedkov, musíme pôsobiť o to efektívnejšie. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Davis. Pán Davis. Um, Ďakujem, pani predsednička. Mňa by zaujímalo, ako členko vysvetľujú to, že nie sú schopné svoje účty mm, náležite viesť. Porovnajme to s tým, čo hovorí pán Ferrič eh, z UKIP, eh, keď hovorí, prečo jeho účty nie sú v poriadku, prečo to nezvláda. Eh, chýba nám tu transparentnosť, poďte sa na jeho stránku a hneď uvidíte, že mm, by to neobstalo v žiadnom audite. On povedal, že priš, stratil účty niekde. E, tak to vysvetlil. Inde zase povedal, ja mám veľa účtov, ktoré tam nie sú uh, zaradené. Už to znamená, čo chce. To znamená, že on nemal čas svoje výdavky si uh, nejako poriešiť, napriek tomu, že zamestnáva svoju manželku, aby presne toto robila a potom povedal, že niektoré účty sa stratili, no ale čo s tým? Takže mohol by mi dvor auditorov povedať, či členský štát e, e, možno e, prišiel niekedy s podobným vysvetlením. No tak stratili sme nejaké účty, ale čo už? Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo komisár Šemeta. Ďakujem, pani predsednička pán predseda Caldera, poslanky, poslanci. Zo správy jasne vyplynulo, že zdieľané riadenie je jedno z hlavných tém aj v prípade udelovania rozpočtu tento rok uh, udelovania um, absolutória tento rok. Uh, prostriedky uh, v tejto oblasti spravuje čiastočne komisia. Môžem vám povedať, že komisia zanalýzuje všetky závery dvora auditorov a uplatní všetky jeho odporúčania. Už sme na tom začali pracovať. A chcem vás upozorniť na výročné správy o aktivitách generálnych eh, riaditeľov, ktoré poprvýkrát v dejinách takmer v plnej miere zodpovedajú vyhodnoteniu dvora auditorov. A vychádzajúc z týchto správ a z tých výhrad jednotlivých generálnych riaditeľov, research, agri a tak ďalej, a že vychádzajúc z toho budú vypracované konkrétne akčné plány na zlepšenie situácie v oblastiach ich zodpovednosti. A ja som presvedčený, že moji kolegovia, kolegovia Čolos, Kegan Queen, Han, a tak ďalej, že všetci odprezentujú konkrétne kroky v procesu udelovania absolutória, konkrétne kroky, ktoré zamýšľajú realizovať na zlepšenie situácie, na riešenie výhrad dvora auditorov a výhrad generálnych riaditeľov keď hovoríme o komplikovaných pravidlách, nie iba o pravidlá na úrovni EÚ. Ja už som v úvode povedal, že máme určité návrhy pre ďalšie finančné obdobie, aby sa pravidlá EÚ značne zjednodušili, ale problematické je aj to, že samotné členské štáty zavádzajú určité pravidlá, ktoré sú ešte komplikovanejšie a relatívne veľká časť chybovostí eh, vychádza práve z týchto komplikovaných pravidel na úrovni členských štátov. Takže toto je tiež potrebné riešiť. Pán Stás, vy ste vraveli o vlastných zdrojoch, hovorili ste o podvodoch z DPH. Komisia sa tým naozaj veľmi intenzívne zaoberá. Predložili sme návrh mechanizmu rýchlej reakcie a tešíme sa na to, kedy rada, dúfajme čo najrychlejšie, príjme tieto návrhy, aby sme e, rýchlo a efektívne bojovali proti takýmto podvodom z DPH. No a v najbližších mesiacoch plánujeme e, ďalšie opatrenia v oblasti e, výberu daní, vrátanie DPH. Takže dúfam, že toto budú postačujúce opatrenie na zlepšenie situácie, pokiaľ ide o výber DPH. Ďalej ste spomínali čisté opravy a je veľmi dôležité, aby legislatíva, ktorá sa teraz predkladá, obsahovala takéto korekcie, takéto opravy pre ďalšie finančné obdobie. Takže dúfam, že k prijaťu tejto legislatívy dôjde. Počítam s vašou podporou pri udelovaní absolutória. Očakávam aj úzkú spoluprácu s predsedníctvami rady, tak aby problémy, ktoré vyvstanú počas udelovania absolutória, boli riešené zo strany členských štátov. Ďakujem pekne. Grazie, komisario. La parola al presidente Caldeira, prego. Ďakujeme a teraz má slovo pán predseda Caldeira. Caldeira. Ďakujem. Chcel by som poďakovať za príjemné slova, ktoré ste adresovali nám v dvore auditorov. Určite budeme robiť maximum preto, aby sme prispeli e, k úspechom, e, k snahám e, osloviť tie kľúčové priority pokiaľ ide o rozumné vynakladanie z prostriedkov EÚ. Bola tu otázka, či e, keď chýbajú účty, môže e, e, auditor akceptovať vysvetlenie. No a čo? No za určitých okolností nemôžeme, ale snažíme sa identifikovať problém, snažíme sa vyvodiť následky a tie, ktorí e, sú uh, uh, zodpovední, zohrávajú svoju úlohu, aby sa riešili príčiny, ktoré vedú k problémom. Mnohí z vás zdôraznili potrebu zlepšiť terajší stav. Majme však na pamäti, kde sme boli na začiatku toho, tohoto programového obdobia a kde sme dnes je tu zlepšenie. Čo my tvrdíme, je to, že je tu rozsah e, pracovať lepším cieľeným spôsobom, aby sme čo najlepšie využili disponibilné prostriedky. Ale národné orgány zohrávajú kľúčovú úlohu, pretože sú prvou líniou e, boja za lepšie využitie prostriedkov keď ide o tú zložitosť, takisto e, podmienky e, pre e, primeranosť vyplácania a tak ďalej. To sú podmienky, ktoré štanovuje 27 členských krajín. Máme teraz vynikajúcu možnosť pri vytváraní budúcich nariadení pre budúce rámcové obdobie, aby sme išli po príčinách problémov. Takže nebudeme očakávať, že by E, chybovosť alebo pravdepodobné chyby e, vystrelia z, nula, z nuly na 10 dní alebo na stavku. Sú tu systémy, ak nevyriešite e, príčiny problémov, nemôžeme očakávať veľké zmeny. Naše odporúčania je, sú jasné. Vyzývame už dlhodobo k jednoduchým programom na využitie programov. Definovať jasné ciele. A takisto nákladovo efektívne kontrolné systémy. Takisto by sme mali sa snažiť o to, aby sme boli v stave posúdiť, či chceme tolerovať chybovosť v určitých situáciách. To je úloha, ktorú tento parlament rada dostali ako výzvu, aby sme nad ňou uvažovali. Našou úlohou, úlohou auditorov je zaoberať sa rizikovými oblastiami. Dávame tomu prioritu a naozaj e, odpor, máme odporúčania, aby došlo k zlepšeniam. Robíme, čo je v našich silách, ale takisto sme si vedomi toho, že, že administratívne chyby sa môžu objaviť a ak nastanú, naznačujú, že tu máme potenciál eh, vysokého eh, rizika, ktoré sa môže eh, vyskytnúť v 25 situáciách a ohroziť prostriedky. Zdieľam názor pani Gressle, že členské krajiny a komisia musia spolupracovať. Majú zdieľanú zodpovednosť. Pána Odyho chcem uistiť, že dobre som e, si zaznamenal jeho podnet. Určite je tu priestor na e, vyvinutie snách, aby tento parlament si uvedomoval tieto problémy a my to budeme v tomto ohľade aj posudzovať spolu s kolegami. Ďakujem. Grazie, Ďakujeme, pán predseda uzatváram túto diskusiu. A teraz tu máme na programe ďalší bod správa Leichtfried. Ide o udelenie delegovaných právom